Začneme s uznesením ohľadom e, e, situácie krymských Tatárov. Máme odsek 7 a ústny pozmenujúci návrh kolegu Plenkoviča. Ďakujem, pán predseda. Takže čo sa týka osného pozmenujúceho návrhu v súvislosti s odsekom 7, je to len technická oprava časti vety, na ktorej sme sa dohodli v prebehu rokovaní a máme tam text, na ktorom sme sa dohodli všetky politické skupiny v rámci rokovaní. Ďakujem. Takže sa o tom nemusí hlasovať. Alebo áno? Original text. Wer kann zustimmen? Takže kto súhlasí? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Odsek 16 za. Proti? Zdržali sa? Schválený. Odsek 17 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Uznesenie ako také je menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. Schválené. Teraz tu máme spoločné uznesenie e, v súvislosti s Bahrajnom, prípadu Mohanda Ramadana, Ocek 3 za, proti. Zdržali sa. Schválené. Úvodné ustanovenie A za, proti. Zdržali sa. Schválené. 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Úvodné O za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalej uznesenie celkovo, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Ďalej spoločné uznesenie šestich politických skupín. E, jednotka, môžete hlasovať menovite. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Uznesenie ako celok, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz tu je výbor AFED, takže odsek 1 za, proti, zdržali sa, schválený od 7 za, proti, zdržali sa, schválený. Dvojka, môžete hlasovať menovite, pozmeňujúci návrh 2. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 18 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa. Schválené druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 21 za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 23 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeň sa návrh 1 za, proti, zdržali sa schválené. 3 za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 30, pôvodný text v dvoch častiach, prvá časť za, proti, Zdržali sa? Schválené. Druhá časť za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. A teraz uznesenie celkovo, menovité hlasovanie môžete. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh uznesenia opäť AFETu týka sa procesu integrácie Kosova do EÚ. E, návrh 1 za, proti, zdržali sa schválené. Ďalej e, má v poriadku poznámku pani Lunaček. Ďakujem za slovo. Pokiaľ je o nasledujúce pozmeňujúci návrh EPP, to je to kompromis, ktorý sa dosiahol ešte pred začiatím hlasovania a chcem poďakovať spravodajcovi a šetieňovému, teda spravodajcovi EPP, za to, že akceptoval možno stiahnuť, možno stiahnuť pozmeňujúci návrh 8 a že z pôvodného odseku by sa vyňala pasáž, ktorá sa týka a tak ďalej, proste tú časť, ktorú som čítala. A chcem požiadať všetkých tieňových e, kolegov, e, aby s tým súhlasili. Nemali sme žiaľ dosť času si to prebrať spoločne, ale ich poprosím, aby to akceptovali. Ďakujem. Gibt es Einwendungen? Namieta niekto proti takémuto postupu? Nie? Dobre, takže hlasujeme o odseku 6. Pôvodný text námietky, pán Adaktuson. Uh, Ak dovolíte, v mene EPP chcem povedať, že súhlasím s navrhom pani Lunaček. Takže hlasujeme o odseku 6 pôvodnom texte. Bez toho, čo hovorila pani Lunaček za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 4 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Odsek 10 v troch častiach za. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Schvála. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Tretia časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Odsek 14, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za. Proti zdržali sa, schválené. Odsek 17 za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 20 za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 23 za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalej návrh 2, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 7 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 3 za, proti. To si overíme elektronicky, nie je to jasné, takže môžete hlasovať elektronicky. Návrh 3, hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Navrh 5 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. A teraz uznesenie ako celok. Menovité hlasovanie. Môžete. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďalej spoločné uznesenie piatich politických skupín. Týka sa to situácie v Libii. Návrh 4 za proti, zdržali sa, zamieta sa. Návrh 8 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Ocek 6 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť je menovité hlasovanie, môžete. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 5 za, proti, Zdržali sa. Zamieta sa. Odsek 11, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť, menovité hlasovanie, môžete. Hlasovali všetci. Stváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť, e, môžete, menovite. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 6 za. Proti. Držali sa. Zamieta sa. Odsek 12, pôvodný text, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 1, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci? Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Návrh 9 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Úvodné ustanovenie A v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Ďalej eh, B za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Návrh 3 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Návrh 7 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Návrh 10 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Uznesenie po zmenách, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďalej, uznesenie výboru REGI podmienky ostrovnej povahy, návrh 11 za, proti, zdržali sa, schválené, návrh 12 za, proti, zdržali sa, prijaté, návrh 1, Menovite hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 3 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Návrh 4 za. Alebo overíme návrh 3. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 4 za. Proti. Zdržali sa. To je zamietnuté. Návrh 5 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Návrh 6 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Návrh 7 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Návrh 8 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Návrh 9 za Proti? Zdržali sa. Prijatý návrh 2 za. Proti? Zdržali sa. Schválený. Návrh 10 za. Proti? Zdržali sa. Schválený. Uznesenie ako celok po zmenách za. Proti? Zdržali sa. Schválený. Ďalej návrh uznesenia výboru regi. Úloha miestnych a regionálnych orgánov v európskych štrukturálnych a investičných fondoch. Odsek 2, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. Uznesenie ako celok, za, proti, zdržali sa schválené. Ďalej, návrh uznesenia ohľadom humanitárnej situácie v Jemene. Máme tu navrh uznesenia EKR. Kto je za? Pán kolega Preda, prosím. Ďakujem pekne. Vyjednávači politických skupín sa dohodli, že budú žiadať odloče, odročenie tohto hlasovania na ďalšie e, miniplénum v Bruseli. Ďakujem vám, že toto akceptujete. E- Chcel by niekto sa k tomuto explicitne vyjadriť? Kto je za? Za? Takže kolega Howitt. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Ja som viedol e, rokovania o tomto uznesení a bolo to vlastne na žiadosť mojej skupiny a Viedli sme aj diskusie s EPP a SND a sme za to, aby sa to odložilo. V podstate je to o dva týždňa. V Jemene prebieha humanitárna katastrofa a chceme, samozrejme, aby to, sa to riešilo. A tento víkend e, sa tomu budeme venovať. A predpokladám, že náš vplyv sa práve podarí zvyšiť tým, že posunieme, teda odložíme toto hlasovanie lebo vieme, že je tu snaha trošku podkopávať eh, razantnú pozíciu Európskeho parlamentu a som eh, vďačný za to, že EPP teraz sa podpísalo pod tento spoločný akt. Takže nie je tu o žiadne eh, zákulisné veci, ale myslím, že toto je najlepšia cesta. Ďakujem. Takže chce sa niekto vyjadriť proti pán kolega Castaldo, už sa skôr hlasil pán kolega Smith. Ďakujem, veľmi si vážim spravodajcu, ale nie sme za toto. Situácia je vážna a dlho sa už na tejto rezolúcii pracovalo. A je to naozaj naliehavý konflikt, tam ľudia v Jemene umierajú každodenne. Neviem dôvod, prečo by sa to malo odkladať. Máme predsa väčšinu v tomto parlamente, môžeme jasne vyjadriť svoju pozíciu. Myslím, že sa bude hlasovať dnes. Takže budeme o tom hlasovať. Kto súhlasí s týmto návrhom? Kto je proti? Takže to veríme elektronicky. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené takže hlasovanie sa posúva. Teraz tu máme spoločnosť šiestich politických skupín systematické hromadné vyvražďovanie príslušníkov náboženských menším islamských šatom. Návrh 1 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Odsek 10. Pôvodný text. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 2 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa uznesenie ako celok. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Odsúhlasené. So, Takže sa dostávame k vysvetleniu hlasovania. A ako obvykle poprosím kolegov, aby opustili sálu, pokiaľ sledovať vysvetlenie hlasovanie.